2. Poslankyne a poslanci patriaci do politických skupín, ktorí majú dostatočný, e, dostatočné kvórum, môžu do zajtra 4. apríla požiadať o to, aby o tomto rozhodnutí sa hlasovalo. Ak nevznikne takáto požiadavka na hlasovanie v parlamentu, tak potom príslušné výbory začnú rokovania e, v predmetných veciach.